výnimky. Das Protokoll ist genehmigt. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. kolegovia, e, zákerná vražda troch e, kurdských aktivistiek v Paríži minulý týždeň nás nami naozaj otriasla. V mene parlamentu som rodičom obetí zaslal list s našo, s, so slovami e, keď sme vyjadrili eh, našu spoluúčasť. Dnes tu v Štrasburg, Štrasburgu sú tu príbuzní a v mene, v mene parlamentu ešte raz vyjadrujem eh, úprimnú sústrasť. Der Tod von Frau Dogan. Smrť pani Dogan a ďalšie obete nemôžu, nesmieme uh, zabudnúť. E, očividne je nejaký problém s tlmočením, hovorí pán predseda. Prosím, preverte, či je nejaký problém s tlmočením do španielčiny. Úmrtie týchto kurdských žien nemôže zostať e, nepovšimnutí. Podporujeme francúzske orgány v ich rozhodnosti podniknúť všetko potrebné na to, aby sa tieto zločiny vyjasnili a aby zodpovední sa dostali pred e, súd. E, členovia rodiny, e, ktorí ste tu prítomní v Štrasburgu, viem, aké je to pre vás ťažké. Chceli by sme vám e, vyjadriť a ešte raz našu spolúčasť. Zdieľame vašu bolesť. Dámy a páni, Príslušné talianské orgány mi oznámili, že pán Rosario Kročeta s účinnosťou od 17. decembra 2012 sa stal predsedom regiónu Sicília. Bude nahradený pani Francescou Bač.